E, nariadenie 87 lomené 102 lomené EEC. Podľa článku 217 sa tento úprava, oprava považuje za prijatú, keďže za ňu hlasovalo aspoň 40 e, členov Európskeho parlamentu. Takže ďakujem pekne. Predseda hovorí, že ho nikto nepočúva.